Euh, Vážení priatelia, viete, že môžete používať aj tlmočenie? Ďakujem. Vážení kolegovia, chcela by som e, v našom mene privítať zástupcov združení prichádzajúcich z Kliši Subua, ktorí by sa chceli s nami podeliť o svoje poznámky týkajúce sa situácie v prímeských oblastiach Paríža. Ako viete, delegácia výboru REGI navštívila Francúzsko s cieľom posúdiť implementáciu politiky súdržnosti v niektorých francúzskych mestách a pozrieť sa na konkrétne príklady politiky súdržnosti a jej uplatňovania v mestských e, komunitách. Nemali sme čas navštíviť Kliši Subua a preto bude pre nás veľmi užitočné vypočuť si vás, aby sme lepšie pochopili aj to, ako vy vnímate situáciu v v chudobnejších mestských a prímestských oblastiach. Ako viete, v súčasnosti vypracúvame program budúcej politiky súdržnosti, v ktorej rozvoj miest e, má veľmi popredné miesto a to je aj dôvod, pre ktorý vašu návštevu považujeme za príležitosť na to, aby sme zohľadnili v našej budúcej mestskej agende, mestskej politike tie obavy, o ktoré by ste sa s nami prípadne chceli podeliť. Neviem, e, Teraz poprosíme pani Deli, možno sa bude chcieť ujať slova a potom si vypočujeme vás. Pani predsednička, títo mladší, aj menej mladí obyvatelia Klišisubua, e, eh, vydali veľmi e, dôraznú požiadavku e, predsedovi Európskej komisie pánovi Barozovi, ktorý im povedal, že ich nemôže prijať kvôli nedostatku času a preto vám ďakujem, pani predsednička, že ste pozitívne zareagovali na ich žiadosť. Som rada, že sú tu medzi nami a že sa s nami môžu podeliť o svoje problémy, bolesti. E, veľmi pekne vás tu chcem privítať. Nech sa páči, pani Sisa, máte slovo. E, dobrý deň, chcela by som sa poďakovať za to, že ste nás tu prijali. My sme pánovi Barozovi napísali výzvu, ktorá bola uverejnená 20. septembra v, denník, v týždenníku Liberation. Um, e, E, my sme mu napísali, že vláda republiky má e, krátku pamäť, ale to neplatí pre nás. E, vojenský núdzový stav bol zrušený už dávno, ale núdzový stav v sociálnej oblasti ešte nie. Máme pocit, že nič sa nezmenilo. Je potrebné, aby sme pre predmestia prijali skutočný maršalov plán, aby sme zmobilizovali všetky ministerstva tak, aby sa u nás e, aplikovali všetky práva. E, preto vyzývame obyvateľov Kliši Subua, aby posilnili, aby podporili naše e, snahy a aby sme zabranili novej explózii e, sociálnych problémov v týchto e, ekonomicky znevýhodnených e, oblastiach, pretože v opačnom prípade môže znovu nastať výbuch násilia. Potrebujeme spravodlivejšiu politiku, potrebujeme rešpektovať mužov a ženy žijúcich na predmestiach, ktorí sú súčasťou francúzskej spoločnosti e, obávame sa, že dochádza k, ku getoizácii e, predmestí a e, chceme pred, predchádzať e, e, nešťastiam, tragédiám a chceme zabezpečiť e, lepšie podmienky pre naše deti. Sociálny zmier je veľmi dôležitý aj preto, aby sme sa vymanili z dôsledkov finančnej krízy. Z tohto dôvodu sa prihovárame Európe, ktorá by prostredníctvom svojho parlamentu a komisie mohla zabezpečiť rešpektovanie e, spravodlivosti. L'Europe courageuse et solidaire que nous nous appelons. Nous demandons au président de la Commission européenne de bien vouloir nous. Euh, preto sme radi, že sme euh, sem mohli prísť a poprosili sme a prosíme euh, a ďakujeme um, poslancom vo výbore za to, že boli ochotní nás prijať. pretože v opačnom prípade sa stretávame s murom ľahostajnosti. Teraz odovzdávam slovo kolegovi, ktorý predloží niekoľko otázok. Dobrý deň, pani predsednička, dámy a páni, poslanci Európskeho parlamentu od roku 2005 sa na našom predmestí nič nezmenilo a skutočne dochádza ku getoizácii a sme svedkami reštrukturalizácie chudoby a sociálnej a územnej e, nespravodlivosti. V dochádza k e, ochudobňovaniu spoločnosti a e, plán e, budovania predmestí sa bohužiaľ nepodarilo úspešne zrealizovať, k čomu prispeli aj dôsledky e, finančnej a hospodárskej krízy. E, nevieme si vysvetliť, prečo mnohé európske dotácie sú zablokované na úrovni štátov, hoci sú určené pre obce. Dotácie sa nedostávajú na úroveň obci, čo má priamy dôsledok pre vzdelávanie mládeže v týchto e, štvrtiach. My e, by sme chceli, e, aby bol prijatý skutočný európsky maršalov plán pre predmestské a prímestské oblasti a aby sa to dostalo do európskej verejnej politiky. Myslíme si, že európske inštitúcie by mali vyvinúť osobitné úsilie o definíciu cieľov pre naše prímestské štvrte a aby sa e, mohol, mohol transformovať život ich obyvateľov. Vzhľadom na naše skúsenosti e, si myslíme, že je potrebné predovšetkým venovať pozornosť otázke bývania a takisto treba zabezpečiť prísun e, a zásobovanie energiou, zamestnanosť, prístup k vzdelávaniu. Politické rozhodnutia sú veľmi znepokojujúce, pretože v nich prevláda kosmo, kozmopolitizmus. Ehm, európske inštitúcie by mali použiť dostupné nástroje na to, aby ehm, využili skúsenosti aj iných krajín, ktoré by sme my potom mohli aplikovať vo Francúzsku. Toto je taká prvá výmena názorov. Dúfame, že bude konštruktívna a e, veríme, že e, e, v budúcnosti bude ochotný nás prijať aj predseda Európskej komisie, pretože v podobnej situácii sú štvrte aj iných európskych miest. Eh, je potrebné, aby sa konalo v tých oblastiach, kde štát zlyháva. Ďakujem. Eh, ďakujem. Pán Samir Abbas by sa chcel ujať slova. Dobrý deň. Vážení pani a dámy, ja som učiteľ, e, učím už 13 rokov najmenších žiakov, to znamená e, deti vo veku 6 až 10 rokov na základnej škole. Vzhľadom na moje skúsenosti som si uvedomil nasledujúce veci. Kvalita vzdelávania vo Francúzsku klesá a tie podmienky, ktoré sú zásadné pre e, rozvoj každej osobnosti, sa vo Francúzsku vytracajú. E, to je dôvod, pre ktorý mnohí e, žiaci e, opúšťajú školu bez ukončenia, ukončenia školskej dochádzky, nemajú e, diplomy o ukončení štúdia a majú problémy sa potom zaradiť do pracovného života. Chcel by som upozorniť na viacero bodov. Prvé to je nedostatočná znalosť základných vecí, ako je čítanie, písanie, počítanie. E, školské e, osnovy sa zameriavajú skôr na menej e, dôležité predmety a preto naša mládež nevie dobre čítať, dokonca ani vo veku 16, 17 rok až 20 rokov nevedia dostatočne interpretovať pokyny či inštrukcie, ktoré dostávajú. Táto situácia je veľmi náročná. E, každoročne vychádza zo školského systému e, rad mladých ľudí, ktorí si nevedia nájsť zamestnanie a ocitajú sa v situácii nezamestnanosti alebo vykonávajú podradné e, a málo isté práce Výsledkom býva ich vylúčenie, ktoré môže mať e, charakter sociálneho aj geografického vylúčenia. Je potrebné, aby sa vzdelávací systém začal e, reštrukturalizovať od začiatku, aby sa rozšírili e, možnosti vzdelávania, pretože tieto v súčasnosti nezodpovedajú požiadavkám trhu práce. Je potrebné potrebné, aby sa zvýšila tvorivosť učebného procesu, aby e, sa e, mohli žiaci vzdelávať v rámci rôznych učňovských a remeselnických profesí e, žiaci, ktorí ukončia školu bez príslušného diplomu e, majú problémy zamestnať sa a je potrebné, aby sa vytvoril nejaký systém preto, aby e, mohli e, tieto, títo žiaci získať diplom. Okrem toho zostávajú niektoré eh, študijné smery, ktoré už nezodpovedajú potrebám nových eh, technológií eh, je potrebné, aby sa vytvorili primerané učebné smery a to platí aj pre vzdelávanie učiteľov. Ďalšie vzdelávanie, e, to je takisto dôležitá otázka, pretože veľmi veľa ľudí je v priebehu svojho pracovného života od veku 40 až 45 rokov nútených zmeniť svoju kvalifikáciu, ale neexistujú dostatočné možnosti, ako sa vzdelávať v oblasti napríklad počítačovej techniky a podobne. Čiže tieto osoby sa ocitajú eh, bez práce a neexistuje dostatok kurzov, rekvalifikačných kurzov alebo kurzov umožňujúcich im získať nové kompetencie e, bude potrebné zároveň e, všetky opatrenia v oblasti vzdelávania rozšíriť na všetky vekové skupiny, pretože Každá z nich e, je e, ohrozená. A záverom by som chcel povedať, že všetky tieto veci e, sa dajú zrealizovať pomerne ľahko pod podmienkou, že bude existovať príslušná politika, ale francúzsky systém je príliš zaťažený administratívou. Je tam ešte niekto niečo, kto by chcel niečo, niečo doplniť? Ja som chcela hovoriť o otázke urbanizácie a bývania. Um, um, prosím vás, aby ste neurobili takú chybu, ako urobilo Francúzsko v 60. Ehm, rokoch, kedy panoval názor, že e, bývanie to je e, otázka, ktorá e, sa týka len predmestí, ale urbanizácia a bývanie to sú veci, kde treba riešiť aj túto. L'humain, la perte au centre justement de, de la... A je to v podstate tak, že by um mali tieto dôvody stáť v stredobode pri urbanom plánovaní, pretože pokiaľ bývate v nejakej štvrti, tak nie ste len obyvateľ, ale, ale a nie ste len nájomca, prenajímateľ bytu, ale chcete e, tu stráviť aj nejaký voľný čas, takisto čo sa týka dopravy a dopravných spojení, toto musí byť takisto dobré a vyriešené a takisto nemôže to byť tak, aby tam bolo niekoľko autobusov, ktoré občas prídu prídu, pretože ľudia, ktorí bývajú v tejto štvrti, sa musia dostať aj do práce. To znamená, že verejná doprava je takisto veľmi dôležitým aspektom, pokiaľ bývate v nejakej uh, mestskej štvrti ale um, e, vaša práca alebo rôzne úrady určite nie sú vo vašej blízkosti my v Európe vieme, že toto je problém. My už celé roky musíme bojovať z e, klíše z jedného policajného komisariátu, keď že policia je tu pre ľudí a nie len pre e, ministrov a pre štatistiky. Takže to skutočne pri budovaní e, mestských štvrtí tu musí byť vo fokuse diskusie musí stať, musia stať obyvateľia my v Francúzsku zažívame dnes každý deň e, tieto problémy, pretože v 60. rokoch, e, keď chceli umiestniť e, emigrantov, ktorí prišli do Francúzska, ale chceli, aby sa títo ľudia aj sociálne vyvíjali, to znamená športové aktivity a ďalšie aktivity, tak sa z toho vytvorili určité dnes sa z toho vytvorili určité geta, tak v tom stave, v akom to máme v roku 2010. Áno, dobrý večer. Ja sa pokúsim byť veľmi stručný. Ja som z regionálnej rady Eau um, de France a potom ako Euró... potom ako sme v roku 2009 zažili, že tu bolo veľké množstvo ľudí, ktoré, ktorí uh, sa nezúčastnili na voľbách práve v týchto mestských štvrtiach. Nuž, toto je Mm. toto samozrejme je nám ľúto, ale vidíme, že títo ľudia majú nedôveru voči politike, voči Európe ako takej. Vieme, že e, sem plynú určité peniaze, dokonca e, miliónové obnosy, ale mladí ľudia z toho nič e, ne, nevidia a klíše A Clichy Subois vlastne je, je teraz synonymom pre novú orientáciu vo Francúzsku tak aby mohli pracovať a študovať alebo prípadne realizovať eh, alebo mm, teda využívať kultúrne ponuky v rámci Paríža, tak sa musí 2 až 2,5 hodiny eh, cestovať. My sme to skúšali, to je dnes realita. A Um, Ile-de-France patrí k najbohatším oblastiam v Európe, ale aj tu sú oblasti, ktoré sú skutočne veľmi chudobné alebo ktoré sú odrezané od ostatných. Uh, my by sme teraz potrebovali skutočne pomoc štátu, ale predovšetkým aj pomoc Európy. Ja viem, že Európska únia mala napríklad, eh, financovala napríklad mladú službu. Takisto tu boli ďalšie štruktúry, kam plynuli isté finančné prostriedky, ale je to veľmi ťažké, pretože čo sa týka kultúrnych alebo športových organizácií, um, oni majú dosť veľké problémy zúčastniť sa alebo, poz, alebo získať financovanie z Európskej únie a pokiaľ a ono to trvá uh, skutočne viac ako jeden rok, pokiaľ sa môžu vôbec alokovať takéto prostriedky. Takže my sme vám veľmi vďační, že si nás vypočujete, pretože vy ste tu pre celú Európu a samozrejme regionálny poradný zbor uh, sa tu snažil uh, zredukovať roz rozdiely, ale my vieme, že vo Francúzsku ešte stále existujú eh, mestské štvrte, ktoré eh, potrebujú určitú pomoc z Európy. A my dokonca chceme, aby Európsky parlament eh, organizoval takú osvetu na mieste, aby jednotlivé mm, jednotliví občania mohli prísť na takéto miesta, aby mohli povedať, že um, aby niektorí ľudia mohli vyjadriť svoje obavy a svoje problémy. A preto vám veľmi ďakujeme, že sme práve sem mohli prísť. A čo sa týka rozpočtových prostriedkov na budúci rok, tak dúfame, že zohľadníte aspoň čas toho, čo sme povedali, pretože čo uh, platí pre Kliši Subua, tak to platí pre mnoho ďalšie oblasti. Ja, vielen Dank. Äh, ich Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že sa ospravedlním mene mojich kolegyň a kolegov, pretože už ich tu nemôže byť tak veľa, pretože sa to všetko trošku oniskorelo a začalo sa to neskôr ako plánovaný program, ale ja som vám veľmi vďačná, že sme dostali práve tieto informácie a musím teraz ale mm, tiež povedať, že toto nie sú informácie, ktoré by boli pre nás úplne nové a ktoré by sme mali len z Paríža alebo z jeho okolia. Toto sú vlastne problémy veľkých miest a pre, predmestí takýchto veľkomiest. A v niektorých členských štátoch Európskej únie máme problémy s integráciou, povedzme s integráciou um, chudobných alebo znevýhodnených uh, skupín obyvateľstva. Toto nám je jasné, ale my už uh, asi rok sa pokúšame vytvoriť nástroje na to, aby sa politika súdržnosti a fond súdržnosti využíval na eliminovanie takýchto, takýchto prekážok e, zlepšený prístup mladých ľudí na trh práce, zlepšenie prístupu k vzdelávaniu, e, podpora práce, združení a rôznych organizácií aj z európskych štrukturálnych prostriedkov toto sa využíva a preto sme vlastne aj e, vyslali delegáciu z tohto výboru do Paríža a e, predmestí Paríža. My sme tam zažili skutočne niektorí niektoré pozitívne e, veci. Myslíme si, že aj Francúzsko musí mať možnosť využiť toto inštrumentárium a preto vás chcem poprosiť, aby ste neprestali vo svojich snahách, lebo si myslím, že sa to oplatí a oplatí sa to práve kvôli ľuďom, ktorých sa to týka a oplatí sa to aj preto, aby sme dosiahli úspech v rámci európskej integrácie. Preto sme tieto nástroje vyvinuli. Ja si skutočne myslím, že je dôležité, že európska integrácia sa podarí len tým ľuďom, ktorí v Európskej únie e, žijú a do toho e, spadajú všetci, nielen niektorí. A preto je skutočne veľmi dôležité, aby sme ozremli, že aj v tejto diskusie sa musíme skutočne kontrol, e, koncentrovať na udržateľnosť celého tohto diania, aby sme sa skutočne angažovali a my sme, si, my sme v Európskom parlamente jednotní v tom, že štrukturálna politika a politika súdržnosti obsahuje nástroje, ktoré umožňujú takéto opatrenia. Ja viem, že je to ťažké dostať sa k peniazom, my to vidíme. My samozrejme pracujeme aj na tom, aby sme zjednodušili tie postupy, pre všetkým pre jednotlivé organizácie, ktoré v týchto oblastiach pracujú pracujú, ale ja dúfam, že zostaneme v kontakte tak, aby sme dostali aktuálne skúsenosti aj z bázy, zo základne, tak povediac. Ale ja vás skutočne prosím, snažne vás prosím, aby ste neriešili problémy um, násilím, to je to najhoršie, čo sa môže stať. Ja vás chcem požiadať, aby ste nie, aby, ja, ja nechcem teda sama vidieť také filmy e, v televízii, e, ktoré som videla o Paríži a jeho predmestiach, ja by som e, oveľa radšej tam mala, mala správu o úspešných projektoch, ktorý sme v rámci štrukturálnych fondov zrealizovali. Takže dovolte aj mne povedať niekoľko slov. Naozaj, navš- navštívili ste e, výbor Európskeho parlamentu, ktorý sa venuje regionálnej politike. Takže všetko, čo ste povedali, ako aj Konstanz Krell zdôraznila, je známe aj nám, ale zároveň to je presne naša obava a preto sme vďační za to, že ste sem prišli a preto sme radi, že sme si počuli tieto informácie z prvej ruky od vás. Diskutujeme tu teraz o budúcnosti koheznej politiky, politiky súdržnosti a takisto o tom, čo má obsahovať táto politika a Vieme, že problémy z urbanistického vývoja a rozvoja súvisia práve s, so sociálnymi problémami, so sociálnym vyčlenovaním a podobne. Um, a tieto problémy si vyžadujú riešenie a je potrebné to riešiť aj v budúcnosti teda tu urbanistický rozmer politiky súdržnosti. Kvôli tomu aj zajtra máme vypočutie s odborníkmi e, aj z Európskej komisie k situácie, k situácii v mestách a v metropolách. Zajtra sa budeme s nimi baviť o tom, čo sme si vypočuli aj od vás. Takisto hovorili sme aj o regionálnej politike, takže takže my sme teda boli aj vo Francúzsku, navštívili sme vaš, vaš, vaše územia, vaše predmestia, takže môžeme povedať, že o tých, ktorí e, na vlastné oči sme teda mohli vidieť, e, ako ľudia trpia priamými dôsledkami um, urbanizácie miest. Chcela by som vás ešte uistiť v tom, že návrh, e, ktorý príde v budúcnosti z Európskej komisie, sa sústreďuje na práve tieto mm, územia v prostredí veľkých miest a sústreďuje sa na to, čo sa dá robiť v rámci miestneho rozvoja v týchto predmestských zónach. ako vyriešiť všetky tieto problémy a výzvy, ktoré ste nastolili. Ale to je agenda aj Európskej komisie, nie len agenda Európskeho parlamentu, preto táto e, výmena názorov s vami je pre nás e, ďalším argumentom v prospech toho, aby sme e, snažili sa presadiť takú politiku súdržnosti, ktorá bude sa snažiť riešiť e, problémy aj v predmestiach veľkých miest. Ja osobne budem mať aj stretnutie s pre, županom Ile-de-France regionu, A takisto poviem, čo som sa dnes od vás dozvedela, ale takisto by som chcela povedať, že je potrebné hľadať riešenia týchto lokálnych problémov, ale chcela by som vás podporiť, aby ste aj vy, ako vaše rôzne asociácie, boli aktívni a konštruktívnymi na vašej úrovni, pretože To znamená, že potrebujete, pretože vy na mieste v teréne, vy máte tú správnu vášeň pre zmenu týchto vecí. Vy presne viete, eh, kde sú problémy a možno, že len stačí vám potom len jedna pomocná ruka, aby ste mohli dosiahnuť veľa. ale je dôležité, aby ste na lokálnej úrovni zostali aktívnymi a aby ste spolu s nami alebo podporili nás pri príprave takých politík, aj takých nástrojov, ktoré umožnia potom vám e, zmeniť e, realitu, v ktorej žijete. V každom prípade v celej Európe existuje veľké úsilie a úlohu si musia splniť aj spoločnosť, aj občianská spoločnosť, aj vy, aj minister samozpráva, regionálna samozpráva a tak ďalej, ale aj my na európskej úrovni. Takže je veľmi dôležité, aby sme spolupracovali. Tak ešte raz vám ďakujem za to, že ste prišli. A zostanete, e, e, to, čo ste povedali, zostane v našich srdciach, aj v našich mysliach a to, čo ste nám povedali, o to sa podelíme s ďalšími inštitúciami, tak aby budúce politiky EU budú si zaslovať vysokú prioritu pri príprave našich politík. Viete, aj veľa sa toho ale urobilo Neviem, koľko konkrétne vy ste z toho získali, ale z hľadiska toho, čo sa dá urobiť na úrovni bývania a podobne, zjednodušenia politík, aby e, bolo jednoduchšie využiť e, prostriedky, pretože my diskutujeme o tom, aký veľký má byť európsky rozpočet. A E, rozpočet, e, keďže nebolo ochota členských štátov navýšiť rozpočet a z, teda z HDP to je len to 1,9%, tak je to obmedzený rozpočet, tak ťažko je s, s ním, avšak preto je potrebné, aby všetky politiky boli absolútne užitočné. Takže asi neviem, kto by chcel niečo povedať. Chceli by sme sa <clears throat> poďakovať a poďakovať sa za to, že beriete na vedomie naliehavosť situácie. Hovorili ste o viacerých témach a predovšetkým o vôli aktivizovať európske fondy, ktoré sú pre vás priamo určené, tak aby sa rozšíril záber projektov. To je prvá vec. Ja ako poslankyňa Európskeho parlamentu vidím našu povinnosť v tom, aby sme tieto priority zaradili do budúceho programu. To je dôležité, ako povedala, povedala Európska komisia, urobiť to hneď od januára. Hovorili ste o spolupráci, čiže my sa e, nelúčime, budeme naďalej pracovať spolu tak, aby sme dosiahli, že politika súdržnosti bude prospešná pre všetkých. A dúfame, že sa nám s konečnou platnosťou podarí završiť boj proti chudoby, chudobe, pretože i obete podstate zostávajú vždy tie isté. Čiže môžete počítať s nami, budeme vás podporovať a budeme aktívne vystupovať. Ďakujem pani Deli. E, pokiaľ by ste nám chceli nechať to, že ste povedali aj písomne, bolo by to určite užitočné. Neviem, chceli ste sa ešte prihlásiť o slovo? Áno, nech sa páči. E, dobrý deň, dobrý večer. E, Eh, volám sa Farid Berais a som eh, predsedom Eh, združenia pre kickboxing a som aj trénerom, takže pracujem v oblasti eh, športu a v oblasti občianskych združení. Môžem podporiť všetko, čo sa tu povedalo, ale <clears throat> pokiaľ ide o to, čo sme tu získali, tak eh, je pre nás užitočné, ale okrem toho sa znova dostávame k našim otázkam týkajúcim sa spôsobu, akým treba vnímať E, naše problémy. Máme združenie, ktoré sa riadi zákonom 1101, e, to je zákon o združeniach a tieto zákony v Európe nie sú všade rovnaké. Existujú tu rôzne e, odlišnosti na úrovni ich fungovania. Nemáme čas e, síce na to, aby sme diskutovali o tejto otázke, ale dôležitá je otázka aj dobrovoľníckej činnosti. Ja som dobrovoľným trénerom už celé roky. Snažíme sa s obcami, regiónmi, departmentami získať e, finančnú podporu na to, aby mohli združenia fungovať a aby mohli zapájať osoby, e, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, ale aj v profesionálnych oblastiach. Je potrebné, aby sa e, aby sme boli skutočne prítomní e, priamo v teréne a vtedy, keď, boli, keď došlo k tým ne, e, pod, e, udalostiam v roku 2005, tak sme sa snažili situáciu upokojiť. Je to úloha, ktorá je pre nás čoraz ťažšia. Máme však sme trpezliví, e, my učíme trpezlivosti, čiže to by nemal byť e, problém, ale keď sa pozrieme na to, ako je súčasná európska mládež vystavená e, rôznym problémom a čo sa prejavuje aj v, v nejakých e, násilnostiach, je potrebné, aby sme využili tú energiu, ktorú má mládež, samozrejme v dobrom smere. My sme sem prišli, aby sme sa s vami podelili o naše názory. Ďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste nás prijali. E, v rámci spoločných projektov sa pokúsime vytvoriť medzinárodné združenia s ďalšími kickboxovými e, klubmi v iných krajinách a pokúsime sa homogenizovať eh, šport, aby mal približne rovnaké podmienky na fungovanie všade. A pokiaľ ide o eh, koncept dobrovoľníckej práce, eh, tento je E, silne ovplyvnený klímov na e, miestnej úrovni. Potrebovali by sme nájsť odpovede na európskej úrovni a ja by som bol rád, keby som mohol svojim žiakom povedať, e, že Európa vás podporí, Európa vám pomôže, Európa je prítomná. A to by znamenalo veľký krok vpred. Bolo by to, bola by to výhra pre všetkých. Zatiaľ k tomu nedošlo, ale v každom prípade by sme mohli predísť mnohým škodám, lebo keď ja chcem um, zobrať teplotu toho, aká je situácia, môžem vám povedať, že je tam teplo, ba priam horúco, takže musíme e, byť e, bdeli. Ďakujem vám za to, že ste ma počúvali. E, len stručne budeme musieť toto stretnutie ukončiť a preto by som chcela povedať jednu vec. Samozrejme, na úrovni Európy sa robia mnohé veci, ale mnohé veci ešte potrebné urobiť aj na miestnej úrovni. Rozhodne uh, môžete e, sledovať, čo Európa bude robiť budúci rok pre mládež. Súvisí to s tým, že Európska komisia v súčasnosti predložila stratégiu a agendu, ktorú parlament podporil. Jedna z, vlak- z vlajkových iniciatív je určená práve pre mládež, čiže na európskej úrovni bude prebiehať čoraz viac aktivít a vynaloží sa čoraz väčšia podpora pre mladú generáciu. Odrazí sa to aj v rozpočte na budúci rok. Zatiaľ nebol definitívne odsúhlasený ale obsahuje programy pre mladých ľudí, ktoré sú na poprednom mieste programu. Chcela by som vás teda podporiť v tom, aby ste sa snažili získať informácie. Môžete to robiť prostredníctvom vašich členov parlamentu, alebo pomôžeme vám sformulovať otázky, ktoré môžete položiť Európskej komisii. Je tu celý rad programov aj pre mladých ľudí, pre športové aktivity a možno by ste mohli využiť e, tieto programy spôsobom, ktorý zrejme ešte e, nepoznáte a preto poprosím pani Deli, aby vám pomohla sformulovať tieto vaše predstavy a veríme, že parlament by v tomto smere mohol zohrať užitočnú úlohu a aby vám mohol sprostredkovať prístup k týmto e, programom. Myslím si, že dôraz na mládež v budúcich rokoch bude čoraz väčší, pretože mládež je naozaj významným adresátom našej stratégie. E, záverom by som chcela povedať, že zostaneme v kontakte, pokúsime sa pomôcť maximálne, ako to len bude možné. Pani Deli by chcela ešte niečo povedať, nech sa páči. Len pre úplnosť budúci rok bude Európskym rokom dobrovoľníckej práce a bude potrebné, aby ste v jeho rámci využili všetky vaše skúsenosti. Preto si myslím, že by sme sa mali veľmi skoro stretnúť a vo vzťahu ku konkrétnym projektom a dostupným eh, finančným prostriedkom by sme sa mali potom porozprávať. Ďakujem. A ja by som týmto chcela ukončiť toto stretnutie. Ešte raz vám ďakujem. Uh, hoci nás tu nie je veľmi veľa, určite vám uh, je jasné, že sme s vami v našom srdci a v našich mysliach.